E, teraz ideme k správe Belde. E, pán Fatúco, nech sa páči, jedna minúta. Pán Fatúco. Signora Presidente, grazie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo Ozývam sa naozaj s veľkou, je to pre mňa veľkou cťou vystúpiť v tomto plnom parlamentnom zhromaždení, kde, kde zastúpených toľko členských štátov. Veľmi málo kedy e, mám takéto široké publikum a práve preto by som eh, chcel vysvetliť, prečo som hlasoval za tú správu, ktorú, eh, ktorá bola pripravená eh, ohľadom obchodu so Západným Balkánom a teraz ekonomickými vzťahmi so Západným Balkánom. Úplne podporujem to, aby Európska únia uľahčovala a facilitovala tak, ako to je len možné, celkové pristúpenie krajín na Balkánskom poloostrove k Európe je naozaj veľmi dôležité to, aby hospodárska pomoc bola oveľa väčšia a výraznejšia než tá, ktorá bola poskytnutá doposiaľ. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme umožnili väčší nárast komunikácie a výmeny medzi balkánskymi krajinami a Európou, tak aby sa vytvoril a vybudoval turizmus a aby sme umožnili všetkým balkánskym občanom, či už sú mladí alebo dôchodcovia, tak aby eh, mali lepší život, než mali doposiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, ideme k správe pani McGuinness. Pán Bako, pán Baco, nech sa páči. Pán Baco, nech sa páči. Monsieur Bako. Madame... Oh. Pán Baso, nech sa páči. Il n'est pas là, monsieur Bako c'est 783. Bon, je donne la parole à Madame Ark. Dobre, v tom, slo- v tom prípade dávam slovo pani Atkin. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem len nahlásiť skutočnosť, že som stlačila zlý gombík pri správe pani McGuinness. V skutočnosti úplne podporujem správu pani McGuinness ohľadom na potravinovej bezpečnosti. To si ale overím neskôr so službami parlamentu. Naozaj konkrétne súhlasím najmä s tými bodmi, ktoré hovoria o tom, že nevyhnutné prispôsobiť spoločnú poľnohospodárskú politiku tak, aby naplnila požiadavky potravinového bezpečnostného režimu a nevyhnutné, aby sme mali stabilné prostredie pre farmárov, aby dokázali plánovať do budúcnosti. Rozhodne nemôžeme mať bezpečnosť, ale je nevyhnutné poskytnúť väčšiu mieru e, istoty. Takisto e, je nevyhnutné, aby sme e, brali do úvahy to, že trhy musia poskytnúť väčšiu mieru príjmov pre výrobcov, prvovýrobcov potravín. A takisto je nevyhnutné zobrať do úvahy, aké dopady budú mať práve obmedzenia v oblasti potravinovej bezpečnosti na trhy. Keď sa napríklad pozrieme na ochranu rastlín v európskej legislatíve, opäť potrebujeme naozaj veľmi detailnú analýzu, veľmi detailné zhodnotenie rizik práve za týmto účelom a práve preto e, je nevyhnutné dotiahnuť celý balíček potravinovej bezpečnosti v Európskej únii skôr ako sa budeme, ako budeme otvárať túto ďalšiu časť. Pani McGuinness, nech sa páči, máte, jedne, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne pani predsednička za slovo. Chcela by som poďakovať kolegom za ich uvítanie, za ich podporu pre túto správu a takisto ďakujem aj pani Harkin za e, jej podporu. Je to jednoznačný dôkaz toho, aký názor má tento, táto snemovňa ohľadom polnospodárskej politiky a to nie len na európskej úrovni, ale aj na globálnej úrovni. A to predovšetkým, a to je naozaj veľmi dôležité, si to žiada zmenu, zmenu, zmenu celkového dôrazu pri polnospodárskej politike. Musíme poskytovať pomoc tým, ktorí dokážu vytvárať potraviny, aby to robili na lokálnej úrovni a pevne verím, že jedna miliarda eur, ktorú vyčleníme za, za, na tento účel, je naozaj krok tým správnym smerom. A teda opäť chcem podporiť svoju vlastnú prácu, svoju vlastnú správu. Chcem povedať, že to je akýsi, akási schéma do budúcnosti, akým spôsobom sa posúvať ďalej. A hoci debata o potravinovej bezpečnosti už nie je v súčasnosti na programe, problém 13 tisíc detí, ktoré umierajú každý deň kvôli eh, hladu a kvôli vlastne nedostatku potravín, je stále veľmi aktuálnym problémom, ktorému sa musíme venovať. Ďakujem pekne. Pán Sandbeck, nech sa páči, jedna minúta. Pani predsednička, som naozaj veľmi vďačný za to, že ste mi dali príležitosť vysvetliť, prečo som sa zdržal k hlasovaniu, pri hlasovaní o správe pani McGuinness. Je naozaj veľmi dôležité zamerať sa na veľmi dôležitý aspekt Európskej únie a to je bez pochyby práve tá absolútna nevyhnutnosť zabezpečenia potravinových, e, potravinového prísunu pre tých, ktorí hľadujú alebo ktorí nemajú adekvátne prísuny potravín. To nemôže nikto napadnúť a ja rozhodne proti tomu nie som. Ale problém s touto správou podľa môjho názoru je ten, že e, sa predovšetkým pozerá na spoločnú poľnohospodárskú politiku a nejakým spôsobom nerieši skutočnosť, že je tu stále urgentná potreba pre reformu a pre hĺbšiu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ehm, táto politika neslúži občanom Európskej únii, nepomáha farmárom v Británii a až kým, ich, kým odstránime toto bremeno z ramien európskych daňových poplatníkov, až potom budeme môcť riešiť tieto problémy. Takže cieľ tejto správy je správny, ale obávam sa, že to zlyhalo veľmi výrazným spôsobom v tom, ako v, v schopnosti pomenovať ten zásadný problém. Pán Siekerský, nech sa páči, jedna minúta. Vážené dámy a páni, naozaj chcem plne privítať väčšinu tých stanovísk, ktoré boli zahrnuté e, do správy pani McGuinness, tie vyjadrenia, ktoré tam boli pridané. Tie zmeny, ktoré sú spôsobené v cenách potravín, budú stále častejšie na globálnych trhoch a bude to naozaj zo sebou prinášať aj veľmi negatívne dopady. Zvýšené ceny sa týkajú predovšetkým tých, ktorí majú najnižšie príjmy a tých, eh, ktorí minú väčšinu svojich peňazí na potraviny. A práve týchto by sme mali podporovať, tým by sme mali pomôcť. A predovšetkým aj tých, ktorí sa nachádzajú v rozvojových krajinách, ale aj v rámci Európskej únie. Eh, všetci si uvedomujeme, že spoločná polnospodárska politika musí byť prispôsobená iné realite, tak aby sme lepším spôsobom brali do úvahy otázky potravinovej bezpečnosti. A práve preto by sme mali byť proti eliminácii eh, tých nástrojov, ktoré riadia trhy. A mali by sme byť práve proti tomu, aby sme zvyšovali výdavky v oblasti polnohospodárstva v budúcich finančných perspektívach. Je to naozaj veľmi dobrá myšlienka mať tu akýsi medzinárodný dohľad nad, nad, nad cenami potravín a v spolupráci s FAO, tak aby sme dokázali e, vykonávať dohľad na medzinárodnej úrovni. Ale napriek tomu by sme stále mali rozmýšľať nad akýmsi medzinárodným systémom potravinových zásob. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za slovo eh, vyjadriť sa a možno vyjadriť aj dôvod, prečo som sa zdržal pri hlasovaní k tejto správe. Väčšina ľudí v tejto snemovni eh, z ktorejkoľvek časti politického spektra pochádzajú, súhlasia, že potravinová bezpečnosť je naozaj veľmi dôležitou témou. Ale problém je ten, že nesúhlasíme alebo nedokážeme sa dohodnúť na tom, čo je potravinová bezpečnosť. Pre mnohých z nás je potravinová bezpečnosť zabezpečenie toho, že budeme mať dosť potravín pre ľudí vo svete, bez ohľadu na to, odkiaľ sú. Pre iných je to, výho- je to výhovorka pre protekcionizmus. Potravinová bezpečnosť v podstate znamená pre nich len to, že, to je potra- že tu sú potraviny, ktoré sú vyrobené v Európe pre Európanov. A to je potravinový protekcionizmus. Naozaj e, nemôžeme používať pojem potravinová bezpečnosť pre bránenie importom zo zvyšku sveta a takýmto spôsobom vlastne budeme zabraňovať vysokokvalitným e, exportom z mnohých krajín sveta, e, ktoré vlastne takýmto spôsobom vedú k chudobe farmárov všade vo svete. Treba povedať, že spoločná poľnohospodárska politika by mala byť akýmsi hraničným kameňom pre celú potravinovú bezpečnosť a by nemala byť hraničným kameňom pre potravinovú bezpečnosť, ale by mala byť prvá na ostrel. Pán Heaton Harris, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník, pán Sajkmel, a k tejto téme. Ja som sa tiež držal práve kvôli tomu, že to bola, že to bola pozícia našej strany, ale všetci veľmi dobre vieme, že potravinová bezpečnosť je dôležitou témou pre nás všetkých a práve preto som znechutený tým, akým spôsobom sa zaoberáme toto témou v tejto snemovni. Pri tejto konkrétnej správe sme spomenuli, a za to, za to sme aj hlasovali, práve ten problém, ktorý budeme musieť rozlúsknuť a to je vlastne, keď sme hlasovali o smernici o ochrane rastlín, tak sme v podstate vytvorili ďalší problém, pretože sme takýmto spôsobom ohrozili potravinovú bezpečnosť a to asi 3 minúty potom, ako sme hlasovali za tú túto správu. V podstate sme okamžite zabezpečili to, že naši farmári nebudú môcť pestovať dostatok potravín pre našich spotrebiteľov do budúcnosti. Považujem to za bizarné. Zdá sa, že nikto nečíta tie správy, ktoré sa hlasujú, eh, o ktorých sa hlasuje v tejto snemovni. Pani Doyle, máte slovo, nech sa páči. Very... Ďakujem pekne. Jedna z hlavných obav, pani predsednička, v súvislosti a jedna z hlavných tém, eh, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť je zabezpečenie e, potravinovej bezpečnosti v tzv. rozvinutom svete. Napríklad tu v EÚ, tak aby sme my potom mohli vyvážať našu e, e, výrobu navyše, aby sme my nezvyšovali ceny potravín v tých regiónoch, kde nemajú klímu, pôdu, investície, vedomosti na výrobu vlastných potravín. Musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ naše politiky na zabezpečenie Mm, e, reakcie, ktorá je environmentálna, ale aj globálna, pokiaľ ide potrebu trvalo výroby potravín. Ďakujem. Paku. Teraz pán Baco, nech sa páči. Hlasoval som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti preto, lebo rieši problémy, ktoré prioritne v Európskom parlamente trvale presadzujem konkrétne poprvé znižovanie výrobných nákladov a tým rast globálnej konkurencieschopnosti po druhé znižovanie volatility potravinových trhov predovšetkým zvýšením zásob po tretie zastavenie znevažovania role pôdohospodárstva spoločnosti zvyšovaním verejného povedomia o jeho jedinečnej a nezastupiteľnej funkcii po štvrté zastavenie náhodilého pôsobenia spoločnej poľnohospodárskej politiky uplatnením systémovej organizácie spoločnej poľnohospodárskej politiky pri orientácii na dlhodobé ciele a po piate zastavenie rozkladu pôdohospodárstva v nových členských štátoch diskriminačnými princípmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a zásadne zvýšiť využívanie utlmeného poľnohospodárskeho potenciálu týchto štátov nových členských štátov. ďakujem. Ďakujem pekne, opäť e, ďakujem, že ste ma vyvolali. Samozrejme, toto sa týka e, celého základu samotnej EÚ ako takej. Teraz e, schvalujeme peniaze na to, aby sme presvedčili ľudí, aby hlasovali za tú Lisabonskú zmluvu a ľudia v Írsku, ktorí už dostali túto možnosť, jasne povedali, že nechcú Lisabonskú zmluvu a keď ľudia e, v Británii by tiež dostali takúto zmluvu a mali, e, tá, takúto šancu pardon, a mali ju dostať, pretože im to bolo slúbené v posledných uh, voľbách zo strany uh, laboristickej vlády, tak tá, tí by takisto hlasovali proti zmluve. Tento signál by mal byť jasne vypočutý v celej EÚ. Jednoducho, ľudia nechcú Lisabonskú zmluvu, nechcú viacej kontroly v Bruseli a v Štrasburgu. Ľudia chcú svoje vlastné vlády, svoje vlastné parlamenty, aby tie e, prijímali opatrenia, rozhodnutia, ktoré ich ovplyvňujú. A kým e, si toto neuvedomíme, tento signál, tak naďalej budeme míňať peniaze na to, aby ľudia hlasovali a budeme si myslieť, že tým zmeníme ich názor, ale to sa nestane. Ďakujem. Pani Markin. Madam President. Ďakujem pekne. Poprvé chcem povedať, že ide o skvelú e, správu. Vždy hovorím o tom, ako sa má e, prepojiť EÚ s občanmi EÚ a že európsky projekt nemôže e, pokračovať bez zaangažovania európskych občanov. Máme tu dva druhy demokracie, jednu participatívnu, jednu tú, čo funguje e, v tomto parlamente. Ale treba si uvedomiť, že občianský dialog je dvojstranný alebo obojstranný, je recipročný, takže tie návrhy, ktoré občania e, predložia, musia byť potom zohľadnené, zohľadnené zo strany európskych inštitúcií. Máme e, <laughs> v tom máme skvelý príklad tohto, pokiaľ ide o tých milión podpisov, pokiaľ ide o handicapovaných Eh, občanov. Myslím si, že pokiaľ Lisabonskú zmluvu schválime, dostaneme príležitosť eh, viacej zaangažovať európskych občanov do eh, aktivít EÚ zmysluplnejším spôsobom. Našou úlohou v tomto parlamente je zabezpečiť, ak Lisabon schválime, aby fungoval dobre. Monsieur Anan. Pán Anan, nech sa páči. Z nadpisu tejto správy sa dá veľa e, vyvodiť, e, teda ten občanský dialog a Lisabon, ale nevadí zrazu nikomu, že ako treba vždy e, pripomínať v parlamente, že Lisabonská zmluva nie je v platnosti, trikrát bola zametnutá aj vo Francúzsku, aj v Holandsku, aj v Írsku. radšej sa budeme tu sústreďovať na to Orvelovské ministerstvo lásky perspektívy občianského dialogu. E, máme špecifické e, výrazy tu na v EÚ, ale ostatní ľudia e, tomu možno nebudú rozumieť, že ide iba o ďalšiu propagandu, o ďalšie minanie peňazí na nezmyselnosti. Musím povedať, že nie som presvedčený, že takýmito peniazmi presvedčíme ľudí o dôležitosti takéhoto princípu, ale dialog vždy E, má dve strany. A to v našom e, prípade znamená, aby ľudia mohli o tom, e, o tej Lisabonskej zmluve aj hlasovať. Ďakujem, teraz pán Kamal. Ďakujem pekne. Ďakujem, že môžem vyjadriť svoj názor, pokiaľ je moje hlasovanie k tejto správe. Keď som si prečítal nadpis Občianský dialog a Lisabonská zmluva, akurát som si pripomenul Eh, Mahatmu Gandhiho, keď sa ho pýtali na západnú civilizáciu, ona to odpovedal, bol by to dobrý nápad. Takže keď som si prečal ten nadpis občanský dialog a Lisabonská zmluva, respektíve budúcnosť Lisabonu, povedal som si, to by bol eh, dobrý nápad, keby sme mali takýto občanský dialog, keby sme mali takýto obojstranný dialog. Jeden z predrečníkov povedal, že dialog je dvojstranný, obojstranný proces, ale keď sa pozrieme na organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú financované eh, v mene podpory Lisabonskej zmluvy, tak vidíme, že idú ide iba o organizácie, ktoré sú jednoznačne zaangažované v prospech tejto nedemokratickej zmluvy. Koľko organizácií, ktoré boli proti zmluvy, koľko dostanú e, zdroje e, na sklade tohto návrhu. Takže nie je to žiaden dialog, žiaden obojstranný dialog. A práve preto občania EÚ, keď e, dostanú šancu vyjadriť sa k Lisabonskej zmluve, opäť ju odmietnú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz správa Guerrero, opäť pán Kamal. rapport guerreiro monsieur kamall <laughs> Môžete mi pripomenúť, o čom je táto správa? <laughs> Oh, Aha, rybolov, rybolov už si pamätám. Takže, ďakujem za trpezlivosť, vážení kolegovia. Eh, chcel som k tomu niečo povedať, ale mám toho veľmi veľa. Toľko sa tu hlasovalo správ, že už neviem, ktorá je ktorá. Takže áno, spoločný, e, spoločná politika, pokiaľ ide o rybolov, to je v poriadku, takisto rozvoj e, a, a dlhodobý rozvoj, to všetko je v poriadku, ale pokiaľ ide o rybné hospodárstvo a chcete mať dlho udržateľný, trvalo udržateľný systém, musíte sa vždy pozrieť na, na také systémy, ktoré sú založené na e, ruke trhu, pretože iba takýmto spôsobom sa zabezpečí naozaj e, trvalo udržateľný e, rybolov. Žiadne komunistické nariadenia k tomu nepomôžu. Vždy musí byť toto riešenie založené na princípe trhovom. Ďakujem pekne. Teraz prerušíme naše rokovanie. E, vysvetľovania hlasovanie budú pokračovať po formálnom zasadnutí.